Otváram zasadnutie. Vítajte, vážení kolegovia. A chcem tu privítať aj zastupcov rady a komisie. Za chvíľku vystúpia. Prvý bod na dnešnom programe je rozpráva o mechanizme posilnenej ekonomickej vlády. Máme k tomu vyhlásenie aj rady a komisie, pokiaľ ide o zasadnutie rady 7.5. E, a potom na, pokiaľ išlo aj o stretnutie ECOFINu. Takisto tu budú otázky komisii, pokiaľ ide o relevantnosť stratégie Európa 2020 v kontexte súčasnej krízy. Ďalej tu bude e, otázka rade dopady krízy, teda na stratégiu 2020 na jej spustenie. a budú tu aj ďalšie ústne otázky e, na komisiu opäť jedna na túto tému, aká je relevantnosť strategie 2020 e, v kontexte súčasnej krízy. A najprv e, v mene rady vystupí pán Garido, štátny tajomník španielskej vlády. Nech sa páči, pán Garido. Dobrý deň, ďakujem pekne pán predseda. Všetci vedia, že v súčasnosti žijeme v období naozaj eh, mimoriadných finančných turbulencií. Pred eh, pár mesiacmi sa to obdobie začalo, už to eh,